de Jonga, kontrola registra a zloženie expertných skupín komisie. A teraz vyzývam pána spravodajcu, pána de Jonga, aby na 4 minúty sa ujal slova. Nech sa páči. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Hoe belangrijk een evenwichtige samenstelling van expertgroepen van de Europese. Ďakujem pekne rovnoprávne a dobré zloženie expertných skupín komisie je mimoriadne dôležité. Ako dôležité to je, to sme videli v súvislosti s aférou Dieselgate, skupina na vysokej úrovni 21 spočívala väčšinou, alebo bola zložená väčšinou z predstaviteľov automobilového priemyslu. Takisto sme si vypočuli organizácie na ochranu životného prostredia, ktoré varovali pred takýmto zložením, ale nič to nezmenilo na samotnom zložení takéhoto výboru expertov. A už celé roky protestujeme proti dominancii zástupcov eh, veľkých podnikov na úrovni expertných skupín Parlament preto časť tých financií, ktoré v minulosti smerovali do kreovania takýchto skupín expertov, tie vyčlenil pre rezervu. A skupina poslancov viedla neoficiálny dialog s komisiou v dôsledku e, takéhoto vyčlenenia, takéto rezervy. E, neviedlo to k žiadnym výsledkom. Po voľbách e, v 2014 došlo k zmene. Komisia sa domnievala, že by mala sama určovať, ako by mali byť zostavené takéto skupiny expertov a potom by sa útvary komisie na základe tohoto odrazili k nejakým krokom. To nie je ale dobré nastavenie pokiaľ ide o kontrolu skupín expertov a pre dodržiavanie pravidiel, na takúto kontrolu bol vyčlenený len jeden e, pracovník komisie, zatiaľ čo tie samotné skupiny nemohli vykonávať samokontrolu. E, preto sme vo výbore pre rozpočtovú kontrolu sa rozhodli, že budeme sami aktívni. My sme sami e, realizovali vyšetrovanie, Tie výsledky nie sú príliš e, rúžové. Ešte stále e, sú tam predstaviteľe toho priemyslu alebo odvetvia stále zastúpení naj, najviac minority nedostali, tie menšiny neboli dostatočne zastúpené a takisto zápisnice nie sú k dispozícii. Zdá sa, že komisia sa snažila zostriť tieto pravidlá, čo samo o sebe sa dá privítať, je však škoda, že vôbec sme nemali možnosť sa o tom rozprávať, či už oficiálne alebo neoficiálne. Boli by sme radi, keby sme dostali oficiálnu správu, kde by bol návrh uznesenia, pretože ide nakoniec o uplatňovanie legislatívy a pravidel. Ja som zostavil nejaký dokument, komisia reagovala, ešte stále sú tu niektoré otvorené body. Hovorili sme o tom aj s podpredsedom Timmermansom. Ten rozhovor prebiehal dobre, ale bohužiaľ mnohé z týchto ustanovení sa neodraz, neboli zapracované do jeho správy. Tie zmeny sú následovné. Poprvé, chceme jasne stanovené kritériá, pokiaľ ide o posudky, a, a teda posudky, ktoré potrebuje komisia. Po druhé, zadefinovanie záujmov, ktoré musia byť zastúpené podľa úvahy komisie na úrovni jednotlivých e, skupín expertov a ako jednotlivé tie skupiny zainteresovaných môžu byť, majú byť teda rovnako zastúpené. Potrebujem jednoznačnú definíciu v rámci jednotlivých skupín expertov, pokiaľ ide o vyváženosť týchto zástupcov. E, chceme tam mať výpočet všetkých nákladov. Mám tu na mysli napríklad výdavky, ktoré niekto znáša, ten, ktorý sa zúčastňuje takéto skupiny. Potom chceme otvorenie takýchto skupín aj pre národné mimovládky alebo pre európskych zástupcov takýchto národných zainteresovaných skupín. Po šieste, pokiaľ ide o e, vyjadrenie nejakých námietok zo strany kvalifikovanej väčšiny týchto expertov, tak je treba zostaviť zápisnice a treba jasné usmernenia vypracovať a do akej miery podrobnosti majú zachádzať tieto zápisnice. Po siedme, zabranenie konfliktu záujmov aj pri, v prípade zástupcov akademickej obce a tak ďalej. A po 8. dostatočný personál, pokiaľ ide o kontrolu takýchto skupín expertov, tak aby e, tie kontroly boli dodržiavané. Ja dúfam, že po predložení tejto správy e, správa výboru pre rozpočtovú kontrolu bude efektívnejšia a účinnejšia. Preto chceme poprosiť komisiu, aby pred 1. júnom e, podala správu o dodržiavaní nových pravidiel nechceme sa predsa sporiť o tieto veci s komisiou. Ďakujem pekne a teraz spontánna rozpráva, pán Marias. Ďakujem pekne. Nedostatok transparentnosti a skutočnosť, že mnohé z týchto expertných skupín nemajú dobre nastavené zloženie, nie sú rovnako zastúpené, mali by sme zlepšiť tieto registre. Takže jednoducho sú tu určité pravidlá, ako sa vytvárajú tieto expertné skupiny a musíme sa tu opierať o princípy transparentnosti a rovnosti. Od maja 2016 Európska komisia vytvorila horizontálne pravidlá, ktoré sa týkajú toho, akým spôsobom mali fungovať tieto skupiny. Hovorilo sa o tom, že vlastne by to mali byť eh, verejné výberové konania, a pokiaľ zostavovanie takýchto expertných skupín z členských štátov, to by zvýšilo e, tú transparentnosť a register slúžia na to, aby sa ešte viac zvýšila alebo e, transparentnosť alebo posilnila. Ide všetkým vyjasnenie metódy, prostredníctvom ktorej e, sa zabezpečí to, aby vlastne bolo tu primerané zastúpenie. Ďakujem pekne. Teraz pani Konečná, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia. Zajtra sa budeme venovať budúcnosti Európskej únie. Keď som čítala návrhy, ako výjsť z tejto štrukturálnej krízy, tak mi zišlo nám, že zabudáme na tých, ktorí ma poslúžiť európsky projekt, to sú naši občania. Európska únia často rieši problémy, takže sa uzatvára do seba. My ako priamo volení zástupcovia musíme komisiu vyzvať, aby sa chovala voči občanov Európskej únie zodpovedne transparentne, ako to, že to nie je základom fungovania komisie. Vyčítame jej, že neusporiadala žiadnu verejnú konzultáciu a musíme poukázať na to, že je veľmi dôležité oživiť rôzne zapojenie predstaviteľov občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. Pokiaľ by bola komisia bola schopná robiť tieto drobné kroky, zajtra by sme nemuseli hovoriť o týchto veľkých krokoch. Ďakujem však kolegovi za túto pripravenú správu. Ďakujem. A teraz, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení členovia parlamentu. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi De Jongovi eh, za jeho správu, za prácu na tejto dôležitej téme. Nazdávam sa, že zdieľame ten názor, že je to veľmi dôležité na eh, legitimizovanie fungovania expertných skupín. Komisia venuje veľkú pozornosť tomu, akú rolu zohrávajú expertné skupiny pri tvorbe našej politiky. Máme vnútorné pravidla, aby sme zabezpečili, že tieto expertné e, skupiny budú fungovať zodpovedne a prehľadne, tak ako sa to žiada. Chcem zdôrazniť jednu vec, pretože to je veľmi dôležité. Expertné skupiny prispievajú vážnym spôsobom k práci komisie. Teda sú to rôzne oblasti politiky, mnohé z nich sú výsostne technické a veľmi špecializované. Ja si myslím, že je veľmi dôležité pripomenieť si, že rady experných skupín majú skutočne poradnú funkciu. Odľanúc to, ako tá rada je, tak každú zodpovednosť, každé opatrenie, ktoré sa príjme, je zodpovednosťou iba a jedine komisie. A keď sa ujala svoje funkcie komisia, my sme si povedali, že je kontrolovať a hodnotiť tieto expertné skupiny. Pred eh, prijatím nových pravidiel si chceme vypočuť eh, tento Európsky parlament, Európskeho obmucmana a občianske spoločnosti. Po pol roku konzultácií a intenzívnych príprav komisia pripravila nové pravidlá v máji minulého roku. Tieto nové pravidlá, ktoré sú záväzné, pre všetky služby komisie majú zlepšiť manažment, rovnováhu a transparentnosť týchto expertných skupín. Zastávame názor, že poskytujú pozitívnu odpoveď na e, mnohé, čo odznelo tu v Európskom parlamente a zo strany Európskeho obmucmana. Niekoľko príkladov z mojej strany. Nové pravidlá potvrdzujú angažovanosť komisie Eh, zabezpečiť rovnováhu expertných eh, skupín. Je dôležité zabezpečiť správne zastúpenie tejto rovnováhy. Nejde však o rovnováhu v matematickom slova zmysle, čo by bolo veľmi ťažko definovať a ťažko dosiahnuť, ale to maximálna rovnováha, pokiaľ ide o odborné skúsenosti, napríklad po, po zemepisný pôvod. Ďalej sú tu podstatné zmeny týkajúce sa transparentnosti. Máme nový register týchto expertných skupín, je to dostupné e, pre verejnosť, je tam veľa dokumentov, ktoré boli prediskutované v expertných skupinách. A komisia bude sa starať o to, aby sa tie registre dostali takisto členom expertnej skupiny, ako aj zainteresovaným subjektom. Je to veľký krok dopredu. A bola to tiež požiadavka či žiadosť tohto parlamentu. My sme urobili také, taký výber a myslím si, že to poslúži tej rovnováhe zloženia expertných skupín. Po druhé, táto registrácia v registri e, nie je akousi e, podmienkou na vymenovanie do expertnej skupiny. To znamená, že kde sú e, zastúpené záujmy v expertnej skupine, tak bude to ozaj transparentnosť, pokiaľ ide o pôvod tohto záujmu, týchto záujmov. Po tretie, každý dokument, ktorý sa vytvorí, sa dostáva na register expertnej skupiny, ďalej sa budú musieť poskytovať zápisnice, a tie potom musia mať ten správny zmysel. Expertné skupiny môžu rozhodnúť o tom, že teda či sa to bude zverejnovať. A napokon ešte jedna vec. Uskutočili sme opatrenia, aby sme predišli konfliktu záujmov v týchto expertných skupinách. Nezávislý expert bude vymenovaný iba na základe štandardizovaného hodnotenia konfliktu záujmu. Bude sa vychádzať e, z prehlásenia dotyčného expertu, experta. Tež musí sa zistiť, že nie je žiaden konflikt e, záujmov. A navyše e, všetky tieto vyhlásenia sa zverejňujú v registri týchto expertných skupín. No a tieto pravidla zavádzame s tým dôvodom. Ja pevne verím, že to tak beriete, že zdieľame spoločné ciele, teda Európsky parlament a Európska komisia. Ide nám o dobré fungovanie expertných skupín. E, Európska komisia je ochotná aplikovať nové pravidlá. Ja viem, že nás budete kontrolovať a iste, že sme otvorení otvorenému dialogu s týmto parlamentom, aby sme e, zabezpečili uzatvorenie tejto dôležitej záležitosti. Ďakujem.